Buenas tardes. Bonjour. Pardon Service externe, Madame Thyssen. Ah oui, oui. Merci. Buenas tardes. Eh, vamos a empezar nuestra audición. Dobrý deň. Začníme s našim eh, verejným vypočutím. zmenšujúcom sa priestore pre občianskú spoločnosť e, na základe príkladu určitých krajín. Srdečne vítam všetkých prítomných, všetkých účastníkov. Ďakujem pánovi Devovi, podpredsedovi výboru pre rozvoj, ktorý nás bude sprevádzať dnešným popoludním. Myslím, že my všetci sme si vedomí toho, že demokracia závisí aj od rozmanitosti v občanskej spoločnosti medzi mimovládnymi organizáciami, ktoré sú blízko občanom a umožňujú priamu komunikáciu s rôznymi časťami spoločnosti. Z tohto priestoru, ktorý má občianská spoločnosť, vychádza možnosť kontroly, dohľadu, Eh, slobodou ľudí, ale aj pozornosť eh, skupinám, ktoré treba chrániť. Je to motor pre inovácie, eh, zaoberá sa aj potrebným rozdeľovaním, roz, delením moci v demokratickom štáte. Často sa to má tak, že informátori nás varujú a poukazujú na situáciu, ktorá sa zhoršuje. Pre Európsku úniu občianská spoločnosť a jej organizácie predstavujú osobitného partnera, veľmi ceneného. Obzvlášť, keď hovoríme o tom, že ide aj o rozvojovú pomoc. V mnohých krajinách však legitímna e, činnosť týchto organizácií stojí pred veľkými výzvami a obmedzeniami e, z pohľadu slobody, organizácie, e, usadenia sa týchto organizácií. Často je im bránené pokračovanie v práci z dôvodov napríklad boja proti terorizmu či bezpečnosti sú obmedzovaní v prístupe k finančným prostriedkom, či ide o národné alebo zahraničné zdroje, mnohé administratívne prekažky sa pred nich kladú, musia e, splniť veľa e, zložitých podmienok, čo práve pre malé lokálne organizácie nie je prekažkou, ktorá by bola prekonateľná. V našom podvýbore pre ľudské práva sú toto práve témy, ktoré, ktorým sa chceme venovať spoločne s e, výborom pre rozvoj. Dnes sa chceme venovať odlišným situáciám, a ktoré nám majú spoločne pomôcť urobiť si obraz o krajinách z veľmi odlišných regiónov. Čína, Izrael, Rusko, Kambodža. Predtým, eh, než dám eh, slovo expertom, chcela by som ešte udeliť slovo môjmu kolegovi Devovi na úvod. Ďakujem pekne za milé privítanie. Eh, som rád, že tu môžem byť. Moje funkcie podpredseda výboru pre rozvoj, ako ste povedali vo vašom úvode, mimovládne organizácie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. A pri poskytovaní e, toho, toho cementu, ktorý stmeluje naše demokratické spoločnosti. Občanná spoločnosť je často jediným hlasom pre tých, ktorí nemajú politickú alebo ekonomickú moc. Občianská spoločnosť chráni záujmy tých, ktorých nechráni nikto iný. kde tam je často snahy eh, napríklad potlačať eh, v rozvojových krajinách fungovanie eh, zahraničných mimovládnych organizácií. Na včerajšom zasadnutí sme mali prezentáciu štúdie DG Expo, ktorú zadal náš výbor DB, kde išlo o dobré riadenie vo vonkajších vzťahoch. A povedalo sa tam, že prítomnosť silných demokratických štruktúr je e, už samé o sebe v záujme verejnom a umožňuje to aj e, zveraďovanie iných e, oblastí, ako napríklad lepší vzdelávací systém či sociálna ochrana. Často to pôsobí veľmi pozitívne na ochranu ľudských práv. A z tohto dôvodu výbor pre rozvoj má veľký záujem na rozvoji občianskej spoločnosti stretávame sa s organizáciou Concord, e, ktorá zastrešuje e, organizácie, mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v tejto oblasti a spolupracujeme aj s, e, so sieťou komisie, ktorá združuje organizácie tohto typu na celom svete. E, je veľmi smutný názov dnešného popoludnia, zmenšujúci sa priestor pre občanskú spoločnosť. Malo by to byť presne naopak. Ja som autorom e, správy o opakovom e, efekte v oblasti financovania rozvojových programov 4-5 miliárd eur sa takto môže konvertovať na 68 miliárd eh, pomocou pákového eh, efektu, pomocou podpory finan- eh, súkromného sektora, a finančných trhov. Takéto prostriedky budú teraz v dispozícii Európskej komisie a 200 miliard eur približne bude k dispozícii pre rozvojové programy v celom svete pomocou e, takéto pakového efektu našej spolupráce so súkromným eh, sektorom. Ak bankový manažér má tisíc eur úverných banke, môže požičať 10 tisíc. A toto je presne to, čo môžeme urobiť v týchto zmiešaných programoch, kedy budeme využívať rozvojovú pomoc Eh, takýto eh, kapitál, ktorý eh, sa bude môcť ďalej takýmto spôsobom rozmnožovať. Je to veľmi dobré takýmto spôsobom nazbierať 200 miliard eur. Náš rozpočet momentálne má 3 miliardy ZDF a potom sú tam ešte komunitárne zdroje, ale Chceme, aby e, e, sa to vlastne rozmnožilo pomocou pakového efektu e, na oveľa viac pre krajiny v Afrike aj vo zvyšku sveta. Dôležitá je tu však transparentnosť, dobré riadenie, boj proti korupcii. Nechceme dať 200 miliard eur africkým dik na diktátorom, aby to skončilo na ich bankových účtoch. Takže potrebujeme ľudí eh, v teréne, v týchto krajinách, ktorí budú môcť monitorovať, čo sa tam deje v oblasti transparencie, eh, v tom, ako fungujú eh, služby zadávania verejných zákazok, boj proti korupcii, ako občianská spoločnosť a mimovládky spolupracujú s členmi parlamentu, z koalície, z opozície, ako sú e, braní zodpovední na zodpovednosť, e, e, ako nakladajú s financiami. Na to potrebujeme občianskú spoločnosť, ktorá bude na toto dohliadať menej Európskej únie v týchto krajinách. Takže e, priestor pre občianskú spoločnosť sa nemôže scvrkávať. E, e, ak chceme, aby naša pomoc a investície sa z 10 násobili oproti tomu, čo máme tu teraz, potrebujeme tu mať aj 10-násobne silnejšiu občianskú spoločnosť. Toto je úplne nový svet, v ktorom žijeme keď investujeme do veľkých projektov, vodných e, projektov, ktoré majú poskytovať e, pitnú vodu, e, cesty, energie, poľnohospodárstvo, pridanú hodnotu v ňom, podporovať exporty. Toto všetko sa bude teraz diať e, v masívnej škále, ale na to, aby sa to udialo, potrebujeme, aby tam bola občianská spoločnosť, dohliadala, kontrolovala. Takže myslím, že toto stretnutie je veľmi významné, pokiaľ ide o rozvoj. A potrebujeme tu e, mať e, naozaj koherentnosť, pokiaľ ide o ľudské práva, zahraničnú politiku, zodpovednosť, transparentnosť dobré riadenie a e, schopnosť mať dobré politiky e, verejného obstarávania, e, politiky boja proti korupcii, hľadania zodpovedných za korupciu, postavenie týchto ľudí pred súd. To všetko bude potrebné, ak tento program má fungovať. Predstavte si, keď e, sa vytvoril Marshall plán e, na e, obnovu zničenej Európy, keby tie peniaze prichádzajúce zo Spojených štátov boli ukradnuté a uložené do švajčiarských bank. Nedovolili sme, aby sa to stalo, pretože sme mali silnú občianskú spoločnosť v Európe. V zničenej Európe. Túto občianskú spoločnosť potrebujeme teraz v Eh, oslabených štátoch, eh, ktoré chceme eh, pomáhať posilniť a budovať. Ďakujem pekne, pán Deva. Teraz si vypočujeme našich expertov a expertky. Najskôr by sme chceli si vypočuť, aké sú tendencie, aká je situácia na medzinárodnej úrovni, čo sa robí zo strany OSN Náš prvý host je si pani Katarína Hacimičeva Dans, to je právnička a expertka na túto oblasť. Pracuje e, v Center for No Profit Law. To je európska organizácia, ktorá má za úlohu zlepšiť e, právne prostredie pre mimovládne organizácie. Jej organizácia spolupracuje už celé roky s Európskou úniou a aj ona je členkou výboru expertov Rady Európy. Nech sa páči. Pardon, Pardon, maximálne 8 minút na rečníka, lebo máme naozaj veľmi plný program. Thank you very much, uh, dear members, dear guests. This is a... Ďakujem veľmi pekne, vážení členovia, vážení eh, hosti. To je dôležitý problém, keď chceme eh, analyzovať eh, príčiny zmenšujúceho sa prístupu pre občianskú spoločnosť a ako na to reagovať. E, dôležité je to na nielen národnej, ale aj medzinárodnej e, úrovni. E, organizácie identifikovali 156 negatívnych opatrení na zmenšovanie priestoru pre občianskú spoločnosť od 2012. Ide často o krajiny Eurázie, subsaharskej Afriky, ale ide aj o opatrenia u nás doma v Európe. Týka sa to fungovania občianskej spoločnosti, registrácie, organizácií, zahraničného financovania, Mnohé organizácie sú e, nútené používať domáce financovanie, podporu e, z domácej spoločnosti. Vidíme, e, že sa tu používajú profesionálne lobby, aby skupiny nemali prístup k procesom rozhodovania. Tiež sú tu procesy na limitovanie financovania organizácií Tiež sa e, e, príjmajú e, čoraz inteligentnejšie roz, spôsoby, ako sa to zavádza. Nové zá, zá, zákony sa zavádzajú napríklad cez prázdniny, alebo neprechádzajú parlamentom a nepodliehajú dohľadu. Nedieje sa to len pomocou zákonov, ale aj implementácie zákonov a, e, teda ľudia sú e, potom za svoju činnosť prenasledovaní. Priestor e, sa nezmenšuje len pre občianskú spoločnosť, ale týka sa to ľudí, aj ktorým tieto organizácie majú pomáhať, alebo ktorí pracujú v týchto organizáciách, nie sú vypočutí. Tieto skupiny nemajú prístup k pomoci, vzdelávaniu, zdravotným, sociálnym službám, je to problém týkať sa mnohých sektorov. Prednedávno tu vidíme aj úsilie štátov podriť medzinárodné štandardy a agentúry. E, nedávno sme videli, že prístup e, e, bol zabezpečený napríklad bol zamedzený napríklad, pokiaľ ide o stretnutia v E, bolo zamedzené organizáciám, aby eh, sa zúčastnili eh, zasadnutí tam. Treba tento trend zvrátiť. Eh, takže od diagnostiky ku konkrétnym krokom. Najprv musíme uznať, že ide o systemickú výzvu a teda musíme tu mať transformačné spôsoby, ako to riešiť E, treba budovať politickú e, kultúru, e, aby občianská spoločnosť a jej organizácie boli želané v živote spoločnosti. Potrebujeme teda koherentnú a konštantnú reakciu. Iba pomocou konštantných investícií je možné urobiť zmeny v určitých krajinách, iba za pomoci dlhodobej podpory, organizácií občianskej spoločnosti sa nám podarilo vytvoriť e, silných partnerov, ktorí e, konštantne podporujú pozitívne zmeny. Musíme teraz zachovať štandardy práve v tých oblastiach, ktoré sú ohrozené. Právo na finančné zdroje je najviac e, momentálne podrývané, ale ide aj o slobodu zhromažďovania, EÚ znovu zahájila diskusie, ktoré začal parlament e, vo svojom uznesení v roku 2013 o vytvorení rámca, ktorý by sa špecificky venoval týmto štandardom E, ktoré môžu pomôcť monitorovať, ako ľudské e, práva e, sa implementujú v praxi, ako sa využíva priestor pre občianskú spoločnosť. A to môže pomôcť aj EÚ mainstreamovať tento prístup, identifikovať priority v tejto oblasti a zabezpečiť, aby boli integrované do všetkých jej dokumentov a politík v viacerých sektoroch. No a ako to vyzerá u nás doma? E, niektoré členské e, e, štáty primajú podobné negatívne opatrenia, ktoré oslabujú ich domácu občianskú spoločnosť. To nie je pripustné, my musíme byť lídrami. Takže čo môže urobiť Európsky parlament v tomto? Treba pokračovať v diskusii, rozvíjať správy, pozerať sa na všetky tieto prvky za priestor identifikovať správnu prax, za, vytvoriť indikátory, a e, vytvárať podporu. Občianská spoločnosť je pripravená spolupracovať s, parlamente, e, s parlamentom a e, podporovať Európsky parlament a iné orgány v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem. A teraz sa dotkneme Číny. V Číne bola prijatá nová legislatíva, ktorá vstúpi do platnosti v roku 2017 a ochrancovia ľudských práv v tejto krajine už sú vo veľmi zložitej situácii. Je tam veľmi veľa obmedzení, najmä pokiaľ ide o spoluprácu s medzinárodnými organizáciami vrátane OSN. Nový zákon bol veľmi kritik- kritizovaný tak čínskymi, ako aj medzinárodnými expertami a mnohými mimovládnymi organizáciami. A teraz sa dozvieme, až do akej miery je aplikačný pole týchto e, zákonov e, rozsiahle. A e, vlastne táto e, mimovládna organizácia, ktorá je tu dnes s nami, spolupracuje s mnohými mimovládnymi organizáciami. Pani Komfort, nech sa páči, 8 minút máte slovo. Thank you for giving me the opportunity. Ďakujem pekne za možnosť dnes sa tu vyjadriť. Ja som programová manažérka našej organizácie. Spolupracujeme s predstaviteľmi vládnych organizácií, ako aj učencami z Číny už zhruba 15 rokov v oblastiach, o ktoré tu ide. Čína nikdy nebola jednoduchý partner, pokiaľ ide o našu problematiku. Priestor sa však systematicky obmedzuje a v posledných troch rokoch predovšetkým odchopenia sa moci najnovšieho predsedu vlády. Sú tu viaceré nové zákony, ktoré obmedzujú vlastne zahraničné financie pre mimovládne organizácie, občianske organizácie a tu obmedzovanie aj slobody. Budem hovoriť o situácii v Číne a potom budem hovoriť aj o dopade na, management, na zákon manažmentu ďalších eh, zahraničných mimovládnych organizácií. Ako, jedno, ako štát jednej strany Čína nikdy nemala rada, keď tu boli iní, ktorí boli proti ich ideológii. Takisto nedôverujú financiám, ktoré títo dávajú. Verejný záujem je však iná záležitosť. Rast internetu a využívanie sociálnych médií ako nástroja je takisto pre vládu veľký problém. Veľmi dobre sa vie, že čínska vláda má skutočne intenzívny systém cenzúry. Arabská jar pre čínsku vládu bola jednoducho veľká hrozba, pokiaľ ide o využívanie sociálnych médií v organizácii protestov a takisto pokiaľ ide o mimovládne organizácie, ktoré to môžu zorganizovať. Odkedy sa stal novým vodcom komunistickej strany súčasný vládca, e, snaží sa skutočne o dodržiavanie kontroly za každú cenu. Spolu s konsolidovaním moci systematicky obmedzuje právomoci občianskej spoločnosti. Tu viacero príkladov. Sú to interné stranické dokumenty, ktoré hovoria o univerzálnych hodnotách a ich okliešťovanie, takisto aj pokiaľ ide o zatváranie mimovládnych organizácií, občianských spoločností a okliešťovanie práv minorít, ako v Tibete a inde. Známa ženská aktivistka minulý týždeň e, poukázala v rámci protestu na situácie, ktorá sa deje v Číne uh, svojským spôsobom. Ďalší krok, ktorý vlastne takýmto spôsobom ide proti našim snahám, je nový zákon, kde viaceré stovky právnikov boli vypočúvaní, zadržiavaní, nemali prístup k svojim rodinám ani k svojim právnikom. Po šiestich mesiacoch 24 z nich bolo obvinených, e, že sa snažia o podkopávanie štátneho systému. Ešte stále sú vo vezení a vyšetrujú sa, nemajú prístup k právnikom. Sú tu však dva body dôležité. Sú tu nové prísne tresty, častokrát až celoživotný trest a sú tu nové mechanizmy, ktoré vlastne posilňujú mechanizmy bezpečnosti. V minulosti sme tu mali zákon, ako zákon boja proti terorizmu, ktorý bol prijatý a takisto sa pripravuje zákon o kybernetickej bezpečnosti. Tým sa dostávam k manažmentu, zákonu o manažmente zahraničných mimovládnych organizácií. Treba si uvedomiť, že čínsky parlament prijal viaceré zákony tento rok za konzultácie s domácimi charitami a bolo to vo všeobecnosti prijaté a poskytuje to lepšie eh, regulačný rámec pre tieto organizácie. Bude to spracovať, spracovať ministerstvo Eh, občanských záležitostí, pretože doposiaľ jednoducho to bolo určité právne vákum, takže niektorí hovoria, že takáto regulácia úprava bola potrebná, avšak pokiaľ ide tento nový zákon, spadá eh, do pola pôsobnosti Ministerstva pre eh, vnútornú bezpečnosť a pravdepodobne prišiel tento zákon z obavy, že tieto mimovládne organizácie zahraničia podkopávajú štátny rezim. Sú tu viaceré kľúčové body, ktoré si v tomto zákone musíme uvedomiť. Definícia mimovládnych organizácií je veľmi komplexná a týka sa to samozrejme aj spolupráce s think tankmi a akademickou obcov. Tieto organizácie zahraničné sa musia zaregistrovať na polícii, doposiaľ ešte nie sú žiadne indície, že odkiaľ tieto jednotky prídu, ale bude to, budú to práve predstaviteľe vládnej moci, ktorí sa budú zaangažovať v ich registrácii. Musia sa predkladať samozrejme na schválenie aj výročné plány aktivít a musí to byť v súlade s predpismi, ktoré tu sú. Tí, ktorí nesplňajú tieto predpoklady, tak čelia riziku, že sa ich organizácia zatvorí. Pokiaľ ide o implementáciu, viaceré otázky tu zostávajú ohľadne toho, že ťaľ nemáme usmernenia, ktoré by boli zverejnené. Takisto sú to otázky ohľadne právomoci polície, aké sú teda záujmy policajných zložiek v tomto. Očakávame, že tu bude selektívne vymáhanie týchto pravidel. Môže to treba lepšie sa pozrieť na definíciu tých aktivít, ktoré tieto organizácie vlastne pripravujú. Očakávame, že viaceré mimovládne organizácie e, preukázali skúsenosť, že jednoducho je to príliš nákladné spolupracovať s čínskou vládou. Musíme nájsť určitú vyváženosť ohľadne toho, čo tieto organizácie môžu dosiahnuť v rámci toho procesu registrácie. Zahraničné mimovládne organizácie, ktoré plnia tieto predpoklady, majú ťažkú situáciu, majú ťažké podmienky, ktoré musia splniť, pokiaľ ide registráciu a očakávame, že takéto aktivity sa budú konať predovšetkým za hranicami Číny. Áno, tieto zákony, ktoré tu máme, eh, bude to mať negatívny dopad na tieto mimovládne organizácie, ale vidíme, akým spôsobom postupuje čínska vláda proti týmto organizáciám a bude si to vyžadovať, aby sa našli nové inovatívne spôsoby. Mimovládne organizácie priniesli skutočne veľmi dôležité výdobytky v tejto oblasti a musíme jednoducho nájsť určitú vyváženosť medzi týmito dvomi zákonmi. Čo teda môže urobiť Európska únia? Európska únia už plní kľúčový záujem v tejto úlohe a financuje tieto občianske spoločnosti. Apelujeme na inštitúcie Európskej únie, aby zvážili dopad tohto nového zákona, aby jednoducho zvážili aj úlohu, ktorú zohrávajú tieto mimovládne organizácie. Z krátkodobého hľadiska apelujeme na Európsku úniu, aby vniesla do toho väčšiu, väčšie objasnenie situácie, aby trvala na tom, aby sa plnili tieto podmienky. Sú skutočne vážne podmienky, ktoré momentálne v Číne sú ale už v minulosti sme videli, ako to môže dopadnúť. Očakávame, aby medzinárodné spoločenstvo urobilo všetko preto, aby sa situácia zlepšila. Ďakujeme pekne. Vamos a pasar a um, A teraz, sa, eh, teraz prejdeme k analýze situácii v Izraeli. Kneset práve prijal nový zákon o financovaní mimovládnych organizácií. Návrh zákona bol veľmi kritizovaný lebo bude mať negatívny dopad na, na prácu e, ochrancov ľudských práv a na organizácie, ktoré sa ochranou ľudských práv zaoberajú. Aj napriek mnohým pozmenujúcim návrhom e, tento e, návrh zákona e, občianske, občianská spoločnosť veľmi kritizovala ako diskriminačný a má to priamy dopad na akcie schopnosť týchto organizácií a E, ktoré vlastne ochránia ľudské práva a na ich e, slobodnú účasť na občianskom živote. Máme tu pána Rafaela Šilhava z e, Bruselského úradu Organizácie pre spolu, medzinárodnú spoluprácu pre rozvoj a solidaritu CITSE a porozpráva nám o tom, aký tento zákon má dopad a aké sú jeho dôsledky 8 minút. Um, Ďakujem pekne za možnosť zúčastniť sa tohto vypočutia, za to, že môžem hovoriť o týchto dôležitých témach. SITA je organizácia, ktorá spolupracuje s miestnymi partnermi na celom svete, vrátane niektorých predstaviteľov občianských spoločností aj z Izraelu. V rámci našej práce vidíme, že sa okliešťuje priestor pre občianskú spoločnosť vo viacerých krajinách ako, Izrael, ako občan Izraela som smutný, že jednoducho táto situácia sa zhoršuje. Som tu na to, aby som hovoril o zákone pre mimovládne organizácie, ktorý bol priviatý 11. júla a vyžaduje sa, aby mimovládne organizácie verejne podávali správy, ak dostanú viac než 50 e, rozpočtu zo zahraničných organizácií. To znamená, že od budúceho roku každá organizácia, ktorá dostane viac než polovicu financií z Európskej únie, OSN alebo nejakej inej vládnej zložky, bude musieť jednoducho podať správu. Mimovládne organizácie a ich predstaviteľia budú takisto musieť uviezť túto skutočnosť predtým, než sa zúčastnia na nejakých oficiálnych parlamentných zasadnutiach. Je to bezprecedentná požiadavka, ktorá sa na, ktorá tu zatiaľ nikdy nebola. Tento okamžitý dopad legislatívy nevytvorí väčšiu transparentnosť ohľadne financovania, Informácia ohľadne zahraničných zdrojov vlastne už je k dispozícii onlineovým spôsobom a to v troch zdrojoch. Na web stránkach donorských entít, ako napríklad Európska komisia, každ- na každej stránke organizácie, ktorá tak si to vyžaduje vlastne zákon a takisto ďalších. Tento zákon má označiť 25 mimo organizácií občianskej spoločnosti, ktorí dostávajú e, financie zo zahraničia, boli označené ako zahraniční agenti. Už na to bolo poukázané aj v médiách Najznepokojivejšia skutočnosť tohto zákona je to, že tu je zníženie schopnosti občianskej spoločnosti zaangažovať sa tejto problematiky každodenným spôsobom. Mimovládne organizácie v Izraeli poukazujú na to, že odkedy bol predložený tento zákon a odkedy tu je táto kampaň proti zahraničným agentom, tak sú vlastne predmetom stálych e, útokov. Musia investovať energiu na seba ochranu a to si vyžaduje aj veľké finančné náklady. Organizácia pre ľudské práva poukazuje na to, že jednoducho budú žiadať menej financií zo zahraničných organizácií na to, aby väčšina finančných zdrojov prišla vlastne z domácich zdrojov. Týmto sa znižia ich kapacity reagovať na, porušovania, na prípady porušovania ľudských práv a nebudú ich môcť dokumentovať v budúcnosti. Ďalší dopad tohto izraelského zákona je označovanie ľudských práv a mierových rozhovorov ako zahraničných a neizraelských povinností organizácií občianskej spoločnosti, kde musia pokazovať stále na odkiaľ tie peniaze vzali, vedú k tomu, že e, tento diskurs bude stále viac spájaný so zahraničnými vládami a nebude akceptovaný ako kľúčový element izraelskej demokracie. Myslím si, že tá otázka sa tu vlastne v tomto bode dostáva k Európskej únie. Izrael je súčasťou susedstva Európskej únie, je považovaný za jeden z najbližších partnerov Európskej únie, kde sa zdieľa princíp demokracie a ochrany ľudských práv. Európska únia má k dispozícii viaceré nástroje, aby podporovala dodržiavanie ľudských práv, vrátanie asociačnej dohody a politického dialogu s izraelskou vládou, ktorý vychádza z usmernenia Európskej únie o ochrancoch ľudských práv. Tieto nástroje sú tu na to, aby sa podporovala úzka spolupráca v oblasti výskumu, bezpečnosti životného prostredia a ďalších otázok. Zabezpečenie dodržiavania ľudských práv a slobody práve musí byť jedna z hlavných priorít v rámci tejto spolupráce. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k situácii v Rusku. Po prijatí zákonu, na základe ktorého e, nazvali mimovládne organizácie ako zahraničnými agentami a na základe toho môžu ruská vláda e, pokutovať e, tieto mimovládne organizácie alebo aj členov občianskej spoločnosti, ktorí dostávajú e, finančné zdroje zo zahraničných fondov. To okriešťuje činnosť občianskej spoločnosti v Rusku. 10. februára 2016 organizácia Agora, ktorá poskytuje právnu pomoc mnohým asociáciám a aktivistom, bola e, prvou organizáciou, ktorú rozpustili, pretože ovplyvňovala verejnú mienku. To je rozhodnutie v úvodzovkách súd, súdu. Organizácia ADC Memorial, ktorá podporuje obete rasizmu a xenofóbie, sa tiež rozhodla zatvoriť svoje dvere a svoje aktivity ešte skôr, ako ju označia za zahraničného agenta inak e, sa vystavovala riziku, že bude trestne stíhaná za to, že sa nechcela zaregistrovať, lebo inak mala by sa zaregistrovať ako zahraničná organizácia. Máme tu teraz šťastie privítať pani Olgu Abramenko, ktorá je členkou memoriálu a ona nám e, porozpráva, čo sa tam deje. Nech sa páči, dávam vám slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Počas posledných rokov rozvoj verejnej klímy v Rusku sa vyvíja negatívnym smerom. Od roku 2013 najefektívnejšie a najviditeľnejšie mimovládne organizácie sú perzekované v súlade so známym zákonom a mimovládne organizácie sú zahraničnými agentami. Napríklad ADC Memorial bolo oznané ako zahraničný agent zo strany súdu a to znamená, ako keby mala vplyv na e, tých, ktorí robia rozhodnutia. Takže táto definícia je veľmi široká. V našom prípade HDC Memorial v roku 2014 bol uznaný ako zahraničný agent zo strany súdu a na to, aby nebol na tomto hanebnom zozname, aby sme zachránili našu prácu, tak sme sa dohodli, že zatvoríme naše úrady v Rusku a vysťahujeme sa do zahraničia. V našom prípade ako politická aktivita sme predložili alternatívnu správu proti e, mučeniu, pozastavili sme to na OSN a bolo to vlastne prezentované ešte predtým, než vstúpil do platnosti tento zákon. Tým, že sme sa dostali do zahraničia, to je jediná možnosť, ako môžeme zachrániť prácu obhajcov ľudských práv v Rusku. Tie mimovládne organizácie, ktoré zostali v Rusku, sú v zozname zahraničných agentov a jednoducho sa im hatí práca prostredníctvom kontrol a pokut. Musia tráviť veľmi veľa energie na to, aby seba obhájili a nemôžu sa venovať svojej práci. Parali- má to paralizujúci efekt na občanskú spoločnosť ako výsledok e, situácia zraniteľných skupín sa zhoršuje, komunity LGBT, ako aj rómske skupiny, etnické minority a ich práva. Medzi poslednými podujatiami sú tu napríklad vysídlovania Rómov z centrálnej Rusky, zák- zákaz e, samovlád- zriadenia samovládnej jednotky pre krymských Tatárov. Zároveň nezávislé médiá sa takisto okliešťujú, najlepší editori a korešpondenti prichádzajú svoju prácu, zatvárajú sa stránky a cenzúra sa uvaluje. Nič z tohoto bohužiaľ nie je niečo nové, avšak čo je nové v rámci leta roku 2016 a prečo musíme hovoriť o novej vlne represálií v rámci spoločnosti. Toto sú kriminálne persekúcie žurnalistov a aktivistov. Uvediem dva príklady. Dva trestné prípady boli otvorené. Jeden proti Valentíne Čerevatenko z Južného Ruska, z mimovládnej organizácie Ženy Donskej únie, za to, že zhoršila uh, že sa pohoršila, pokiaľ ide o tento nový zákon. A druhý prípad sa týkal Nikolaja Solodníkova a jeho práce na projekte otvoreného dialogu v knižnici Sveto, v Sankt Peterburgu. Boli tu, policia prehľadala ich počítače a zhabala ich dokumenty. Žiadny z týchto projektov nebol radikálny, ale boli populárne a spoločnosť ich uznávala. Ako výsledok solodníkov musel opustiť Rusko, zatiaľ čo sa začal trestný proces proti Čerevatenke, ale ona sa odvolala a vlastne e, odvolávací súd sa konal dnes do poludne. Valentina Čerevatenko je prvá osoba, ktorá je persekuovaná podľa nového článku ruského trestného zákona hoci v zozname zahraničných agentov tam je zhruba 150 mimovládnych organizácií, ale až do tohto prípadu vlastne tie represálie proti týmto mimovládnym organizáciám sa diali v rámci administratívnej legislatíve, avšak boli obviňovaní tak či tak, e, dostali veľké pokuty. Na to, aby sa mohol tento prípad vyšetrovať, musel vyšetrovateľ nájsť určité signály zhoršeného porušovania týchto, tohto zákonu. Zákon ako taký nešpecifikuje, že čo vlastne tieto signály predstavujú. Podľa investi- vyšetrovacieho výboru a jeho vyjadrenia e, trestný úmysel pani Červatenko spočíva nielen v jej neochote predložiť predlož, predložiť priznanie, že funguje ako zahraničný agent, ale skôr to, že otvorila rovnakú nadáciu s rovnakým menom. Toto absurdné obvinenie jednoducho ide proti ruským a medzinárodným zákonom a garantuje vlastne všetkým ľuďom možnosť vytvárať svoje vlastné asociácie, vyjadriť, svoje, vyjadriť svoj názor. Takže pre tie mimovládne organizácie, ktoré sa dostali do zahraničia, ďalšie riziko je, že sa objavia na zozname tzv. nechcených organizácií. Teraz ich je zhruba 12. Vrátane donorských štruktúr, ktoré dlhé roky podporovali občianskú spoločnosť v Rusku ako aj akademické, akademickú obec. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že tá represívna politika ruskej vlády voči mimovládnym organizáciám, občanským aktivistom a nezávislým expertom je zlý príklad pre tie krajiny, ktoré sú závislé od Ruska v hospodárskom a ekonomickom význame. Boli tu viaceré pokusy prijať rovnaké represívne zákony ohľadne mimovodných organizácií v Tadžikistáne a Kyrgyzstane. Začala tu očierňovacia kampaň, ktorá v Kyrgyzstane začala zo strany prezidenta proti Toleganovi, Ismailovej a ďalším. Občianská spoločnosť bola jednoducho, tu boli úplne čistky, pokiaľ ide o východnú Ukrajinu a e, iné šedé zóny, ktoré nie sú uznávané zo strany medzinárodného spoločenstva, napríklad v tzv. Luhansku, ľudovej republike vo východnej Ukrajine, bol prijatý podobný zákon a v Transnestiesku boli otvorené podobné trestné súdy proti, procesy proti e, aktivistom. Treba povedať, že bohužiaľ toto úsilie medzinárodnej spoločnosti bojovať proti týmto opresáliám jednoducho neboli úspešné. Ale pokiaľ ide o právo zhromažďovať sa, to musí byť každodennou súčasťou agendy medzinárodného diskurzu. Prenasledovanie aktivistov v oblasti ľudských práv musí byť predmetom pozornosti všetkých aktérov zaangažovaných do vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom. Potrebujeme tlak na ruskú vládu na to, aby uvoľnila tento tlak na mimovládne organizácie. Tieto trestné stíhania by mali byť uzatvorené. Organizácie pre e, ľudské práva musia prežiť v Rusku. Ďakujem. A teraz i prejdeme ku Kambodži. Aj v Kambodži bol prijatý nový zákon o asociáciách a mimovládnych organizáciách boli prijatí Národným zhromaždením v roku 2015 a naša delegácia sa do Kambodže vydala a stretla sa s organizáciami e, a, a študovala vlastne, aké sú dopady týchto reštriktívnych opatrení. V apríli 2016 my sme pozvali pána e, Gréka Bračova, ktorý e, predstavuje jednu z najstarších organizácií obrancov ľudských práv v Kambodži, ale e, najskôr on potvrdil svoju účasť, ale nakoniec sa rozhodol nepriznať túto schôdzu, pretože sa jeho organizácia Likado obáva, represívnych opatrení zo strany vlády. Čiže Lika do nie je prítomná a to je dosť výrečný fakt o situácii v Kambodži. Máme tu ale zástupkyňu FIDH, e, ktorá už bola prítomná na iných e, vypočutiach, pani de Sepulcre, ktorá nás oboznámi so situáciou v Kambodži. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za to, že som dostala príležitosť porozprávať o situácii v Kambodži, ktorá je čoraz zložitejšia a vážnejšia. Ešte skôr, ako budem hovoriť o zákone o asociáciách a mimovládnych organizáciách, si treba uvedomiť, že tento zákon bol prijatý vo veľmi komplikovanom kontexte a dochádza tu k veľmi veľkému uškecovaniu e, občianskej spoločnosti. Takže je naozaj veľmi dôležité hovoriť o tejto téme. Postupné dusenie občianského spoločenstva v Kambodži je dnes motivované obavami e, vlády, e, ktorá je, e, vzýšla z v 2013 voči verejnej kritike v predvolebnom kontexte a politický realizmus vnímajú ako hrozbu a snažia sa využiť všetko, čo majú k dispozícii, aby občianskú spoločnosť umlčali a aby znížili eh, jej dopad. Používajú sa na to rozličné prostriedky a to nie len smerom k prijatiu novej legislatívy, ale aj e, používanie napríklad síly, a e, aplikovanie existujúcej legislatívy. Takmer každý deň e, sme svedkami e, svojvoľných zatýkaní, zneužívania trestného zákonníka a systému a prílišného nasadzovania sily e, pri najmenších pokusoch o sociálne, občanské alebo verejné debaty vidíme e, zvýšenie svojvoľných e, zatknutí a uväznení. Minulý mesiac, v deň, keď bol e, dialog o ľudských právach s Kambodžou udržiavaný v Kambodži, zatkli 5 bývalých členov z jednej z najznámejších asociácií ad hoc. A ešte dodnes im hrozí riziko 5 až 10 rokov na základe falošných údaní a obvinení. Ďalej, e, opozícia takisto je ohrozená ekologicky a buddhistickí militanti tiež jedni len preto, že využili právo na slobodu v sociálnych médiách alebo sa jednoducho zúčastili zúčastnili organizovaných protestov. V niektorých prípadoch im hrozí až 20 rokov väzenia a keď sú obvinení z povstania. Líder opozičnej strany je dnes v exile, jeho nástupca je e, v domácom väzení a ďalší majú, e, sú pozbavení imunity na základe e, právnych úprav, ktoré v Kambodži vládnu. Jasne povedané, účasť na verejnom živote je čoraz obmedzenejšia, represie a sú systematické, verejné síly e, zasahujú, aby podni- pos- posilnili e, schopnosti e, občianskej spoločnosti. Verejné síly bránia e, manifestáciám a verejným oslavám a posledný mandát e, je známy ako Čierny pondelok. E, E, to boli mierové protesty, ktoré sa dožadovali oslobodenia obrancov ľudských práv a to je potom zneužívané vládnou mocou a prezentuje sa to ako hrozba, e, ako riziko novej občianskej vojny a zdôrazňuje sa, že tento typ manifestácií je vlastne pokusom o farebnú revolúciu a E, tieto e, čierne pondelky viedli k 25 svojvoľným zatknutiam a uväzneniam. E, okrem tohto kontextu, kde je zneužívaná legislatíva a súdny systém, treba tam pridať novú legislatívu, ako napríklad zákon o asociáciách a mimovládnych organizáciách, zákon o telekomunikáciách, odboroch a cyberkrim zločinoch ktorý by mal prejsť koncom roku 2016. Zákon o asociáciách skutočne zabraňuje otvoriť verejnú debatu a o ľudských právach a obmedzuje na ministra vnútra právo moc rozhodovať za, pri, rozhodova, pri registrácii asociácií, to je povinné a je tam možné sankcionovať organizácie, ak by konali bez zaregistrovania sa. To sa môže dotknúť miestnych asociácií, ale aj medzinárodných organizácií, pretože miestne asociácie e, musia zachovávať politickú neutralitu eh, pod hrozbou sankcií alebo zrušenia registrácie. A e, eh, IDH, Kádo, ktorá dnes mala tu vystúpiť, tak práve ju pozbavili e, týchto právomocí a pokiaľ ide o zoznam, lebo vypracovala zoznam e, politických väzňov v Kambodži. Ďalej e, je tu dohľad nad všetkou verejnou komunikáciou, či verejnou alebo privátnou a hrozí tu až 15-ročné väzenie, ak stanovisko alebo názor, ktorý sa vysloví, ohrozuje národnú bezpečnosť alebo je tak vyhodnotený. A to je dôkazom zneužívania e, tohto pojmu národná bezpečnosť. A úrady napríklad preberajú údaje od súkromných telekomunikačných organizácií a takisto tam vnúcujú svojich zamestnancov. Takže e, tieto komunikačné siete e, nie sú ušetrené represívnych použití. Európska únia prijala vyhlásenia, Kambodža je e, už e, sledovaná aj E, súdom pre ľudské práva a OSN sa týmto tiež zaoberá. Treba trvať na tom, že v súčasnosti Kambodža e, neberie svoje úvahy a vyhlásenia vážne. A na záver posledných 20 sekúnd ešte chcem venovať e, týmto svojvoľným zatýkaniam a uväzneniam. V Kambodži to vnímajú ako súčasť právneho štátu a hovorilo sa o tom aj na záverečnej schôdzi e, v rámci dialogu Kambodža Európska únia a preto my žiadame, aby Európsky parlament pomohol v tejto oblasti. Kambodža zaujala také stanovisko, ktoré nebolo seriózne, lebo vie, že Európska únia nezastaví svoj záujem ani svoje investície, takže sa vlastne nemajú čoho obávať, nech je situácia v teréne akákoľvek. Tu by som skončila, ale v každom prípade treba povedať, že e, situácia v oblasti práva vyzerá teraz, e, na, že je na strane EÚ a je potrebné využiť všetky páky, ktorými disponujeme. Ďakujem ešte skôr, ako dám slovo pánovi Deva. Ešte neviem, prečo hovorím po francúzsky, hovorí pani predsednička. Pozrieme si dve svedectvá, ktoré si podľa môjho zaslúžia pozornosť, jedno z Ugandy a druhé z Guatemaly. Prvý je Nikolás Opio, to je advokát, ktorý sa zaoberá ľudskými právami a druhý to je aktivistka pre práva guatemalských domorodcov. Každý prejav bude trvať 5-6 minút, nech sa páči. My name is Nicholas Opio. I am a human rights lawyer. Volám sa Nikolás Opio, som právnik, bojujúci za ľudské práva v Ugande. Bojujem pre organizáciu Chapter for Uganda. To je charitatívna organizácia, ktorá chráni občanský priestor v Ugande. Ja som teda súčasťou programu Zacharov a momentálne k vám hovorím e, z školy o ľudských právach v Benatkách, ale e, chcem vám niečo povedať o situácii v mojej krajine. Predtým však chcem poďakovať Európskej únii, Európskemu parlamentu za e, štipendný program Sacharov Fellowship. Je to veľmi užitočný program, ktorý mi umožnil spoznať európsky systém, Európsku úniu s jej hodnotami a umožnil mi stretnúť úradníkov Európskej únie a Európskej komisie. Tiež mi dal príležitosť eh, stretnúť sa s ostatnými eh, ochrancami ľudských práv z celého sveta. Vymieňame si eh, myšlienky, hodnoty, skúsenosti a to nám bude užitočné v našej ďalšej práci. Ale aby som sa teraz vrátil k otázke situácie e, ochrancov ľudských práv a občanského priestoru v mojej krajine. Uganda prednedávnom prijala zákon o mimovládnych organizáciách, zákon, ktorý vážne obmedzuje občanský priestor a občanskej e, spoločnosti a ochrancom ľudských e, práv vnúcuje veľmi reštriktívne podmienky pre ich fungovanie. Poprvé, e, znemožňuje alebo robí e, e, kriminálnu, kriminálne dobrovoľné, neregistrované formy združení. Ak chcete mať organizáciu, musíte sa registrovať a získať povolenie od vlády, aby ste mohli byť činní. Nemôžete len tak dobrovoľne sa stretnúť bez registrácie a pôsobiť po druhé, podmienky na získanie e, takej, takéhoto povolenia či registrácie sú veľmi, veľmi široké a vágne. Vláda vám môže napríklad odmietnúť, poskytnúť túto registráciu z dôvodov, e, že e, činnosti tejto organizácie sú proti záujmom občanov Ugandy alebo ak z ich pohľadu e, to bude proti verejnej morálke v krajine. A tieto e, dôvody sú veľmi široké, nedefinované v zákonoch. Po druhé, tento e, e, e, zákon mierí na sexuálne menšiny LGBTI komunitu v Ugande. Momentálne oni nemôžu zaregistrovať svoje organizácie, pritom teda pôsobili dobrovoľ, dobrovoľne bez teda toho, že by boli zaregistrovaní ako asociácia. Toto už teraz bude pre nich nelegálne Eh, bude to eh, trestný čin, môžu ísť na 7 rokov do vezenia, alebo môžu dostať eh, od vlády vysoké pokuty. Takže cieľom je snaha zo strany komunity LGBTI zorganizovať sa v Ugande. Takisto bude potrebné podpísať memorandum porozumenia s miestnymi vládami a komunitami, v ktorých majú pôsobiť, tak takéto memorandum porozumenie nebudú mať, nebudú môcť pôsobiť e, združenia. A toto všetko sa deje na pozadí vážneho zastrašovania organizácií občianskej spoločnosti v Ugande. Moje posolstvo a požiadavka, prozba na EÚ je, aby ľudské práva, sloboda zhromažďovania sa a vyjadrovania svojho názoru, sloboda, ktorú si tak veľmi vážite v Európskej únii, Vyzývam vás, aby ste vo vašej rozvojovej kooperácii s krajinami e, e, na juhu, obzvlášť teda s Ugandou v konkrétnom prípade, aby ste veľmi jasne a zreteľne kládli dôraz práve na tieto hodnoty, na tých, ktorí ich chránia, na rešpektovanie práv, e, právneho štátu a ľudských práv. Po druhé, musíme vychádzať z spoločných Eh, hodnôt pri rozvojovej kooperácii a tými musí byť rešpektovanie ľudských práv. Preto apelujeme na Európsku úniu, aby sa eh, toto stalo centrálnou súčasťou ich kooperácie s našou vládou. Ak sa to podarí, tak budeme môcť chrániť eh, priestor občianskej spoločnosti, zabezpečovať verejnú participáciu v verejných e, otázkach a bojovať proti autokratickým vládám v celom svete. Ďakujem veľmi pekne za kooperáciu a pomoc. Ďakujem a teraz máme nasledovné video. Mi nombre es André... Volám sa Andrea Išiu Hernández, som ochrankyňou ľudských e, práv a e, komunikátorka v do Konitu páne v Guatemale. Som súčasťou skupiny obrancov ľudských práv, ktorí e, sa uchádzajú o Sacharovo fellowship tento rok. Je to veľmi dôležitá skúsenosť, ktorú máme s Európskou úniou aj s Európskym parlamentom v oblasti ochrany ľudských práv. Zároveň je to obohajúca skúsenosť, pretože e, sme sa zoznámili s ďalšími obrancami ľudských práv, ktorí bojujú za právo na svete. V Guatemale je smutná, nebezpečná situácia, ktorá si od nás vyžaduje činnosť. Už 20 rokov od písania mierových dohovorov ochrancovia ľudských práv, novinári, komunisti a ktokoľvek iný môže byť napadnutý beztrestne a to aj napriek toho, že orgány justície vyhlasujú, že každý má právo na svoje práva. Musíme preto používať všetky nástroje komunikácia, e, vystupovanie na verejnosti a to všetko nám pomohlo vzburcovať národnú aj verejnú mienku medzinárodnú, aby, aby preto je pre nás všetkých dôležité pozv, pozvanie na tento podvýbor pre ľudské práva v Európskom parlamente a prizvať ho, aby nás podporoval v našom boji, aby e, tí, ktorí potierajú ľudské práva v Guatemale, boli potrestaní. Ďakujem pán Deva. Teraz musíme dať slovo Európskej komisii. Nech sa páči, môžete sa teraz e, vziať slovo vy a potom dáme slovo kolegom, aby sme tu mali kompletné informácie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani spolupredsedníčka. Som sklamaný z toho, čo ste povedali. Prišli ste sem a hovoríte, že situácia sa zhoršuje v celom rozvojavom svete, stiažujete sa, ani, jedna pozitív, ani jeden pozitívny návrh neprišiel z vašej strany, ako by sa to dalo zvrátiť. Čo sa stalo s arabskou viarou? Ako sa tieto veci zvrátili? Aké sú nové myšlienky ohľadne podpory hodnot? Hovoril niekto o sociálnych médiách? Čo robíte v oblasti sociálnych médií? Čo robíte ohľadne toho, aby ľudia boli zaangažovaní? Starý model nefunguje. Ja som z rozvojovej krajiny a rozprávam sa s tými, ktorí majú dočinenia so svojou krajinou. India je najväčšia demokracia na svete, ale okliešťujú takisto náš priestor, priestor mimovládnych organizácií. Prečo? Keď som sa pýtal ministrov a predsedov vlády, vnímajú to ako neokolonializmus. My Vlastne sa im snažíme pomôcť. Ale oni to vnímajú ako, pretože sú veľmi citliví na toto, na neokolonializmus. Vy sem prichádzate s vašimi hodnotami a chcete jednoducho to nám natlačiť do hlavy, takže radšej zmiznite. To je ich spôsob, ako to oni vnímajú. A my musíme to zvrátiť. My musíme zmýšľať konštruktívne ohľadne toho, ako my týmto ľuďom dáme viac právomocí do rúk, ako im umožníme byť aktívni. Nie nás, nám dať viaceré právomocí prostredníctvom nich. To znamená, vy musíte prísť s konštruktívnymi návrhmi ohľadne toho, ako naše hodnoty môžeme sprostredkovať naše hodnoty sú stále. Sloboda, demokracia, dobrá správa, to sú väčšie hodnoty. Aby sa to vnímalo pozitívne. Aj zo strany diktátorov. Ale musí to prísť znútra. Toto vlastne nás naučila arabská jar. A oni to úplne, oni to úplne potlačili ale na krátku chvíľu aspoň niečo tam zajasala taká istri, iskrička. že sa niekto upálil? Na námestí? Nie preto. Preto, že na chvíľu to nebolo o nás a o nich, ale o, naš, o nás. A vidím naši priateľa mimovládnej organizácie z Ázii, ktorí to celé nechápu, že sa musíme nad zamyslieť nad týmto, musíme ten priestor získať, tam je ešte veľa práce. Ďakujem. Bueno, muchas gracias. No, no vamos a entrar en un debate. Ďakujem pekne, nebudeme teraz vstupovať do diskusie. Nie každý má rovnakú úlohu, každý má svoju vlastnú úlohu a ja si myslím, že osoby, ktoré dnes sú medzi nami, vlastne prišli nás informovať o situácii, aké rozhodnutia sa musia urobiť na úrovni politiky a aj my príjmame politické rozhodnutia. Vlastne ide tu o svoju vlastnú bezpečnosť na to, aby sa jedno takýmto spôsobom zachránil ten priestor pre občianskú spoločnosť. Takže zaslúži si to našu veľkú, náš veľký rešpekt. A teraz dostanú slovo predstaviteľa komisie, ako prvý dostane slovo pán Jean-Louis Will, ktorý je šéfom DEVKA. Ďakujem pekne, pani predsednička. S vašim dovolením chcem sa spýtať, poprosiť, aby kolegyňa začala. Dobre, ak súhlasí, dobre, tak nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán Deva, ďakujem Jean-Louis Áno, on už ma poprosil, aby som začala skôr. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. Ja som šéfkou divízie Human Watch Strategy, pokiaľ ide o implementáciu politiky, ale predsa len budem hovoriť po francúzsky. My sme vás veľmi vážne počúvali a budem veľmi stručná. Chcem pripomenúť, neviem, či ste sledovali prezentáciu nedávno v parlamente európskom, správy výročnej o ľudských právach prezentácia. Bola to prezentácia vysokej predstaviteľky, ktorá sa sústredila veľmi na podporu občianskej spoločnosti, na ochrancov ľudských práv a ich rodiny a citovala viaceré príklady, že vyše 200 predstaviteľov vlastne dostali finančnú podporu a Jean-Louis sa k tomu ešte vyjadri neskôr v rámci tých priorít, ktoré tu boli, vysoká predstaviteľka identifikovala ochranu a ak to je teda možné aj rozšírenie priestoru pre občianskú spoločnosť. Toto všetko je súčasťou akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu, ktorý bol prijatý v 2015 v júli. Chcela by som pripomenúť, nie je to ľahké jednať, keď sa zhovárame o jednotlivých štátoch, ale v rámci všetkých dialogov o ľudské práva o ľudských právach, tak dôleží, kladieme dôraz na slobodu vyjadrovania sa, zhromažďovania sa a mierových manifestácií. Či už je to prostredníctvom verejných signálov alebo neverejných signálov, tak my sa angažujeme cez tento akčný plán na to, aby sme sa postavili proti neopodstatneným okliešťovaním e, práv týchto občianských spoločností, aby sa mohli aj naďalej voľne zhromažďovať a vyjadrovať či sa to robí verejným spôsobom, ale prostredníctvom demaršov, napríklad pokiaľ ide o prijatie nejakého reštriktívneho zákona, alebo keď ide o penalizáciu takýchto aktivistov. Keď hovorím verejne, tak je to nejaká deklarácia hovorcu vysokej predstaviteľky, pokiaľ ide o konkrétny zákon, ktorý bol prijatý napríklad v Knesete. To je tá deklarácia, ktorá bola prijatá včera. Pokiaľ ide o tú globálnu stratégiu, pokiaľ ide o globálnu stratégiu, tak tam sú jasne identifikované body v oblasti podpory a spolupráce s občianskou spoločnosťou. Chcem iba povedať pre reprezentanta Ugandy, že keď hovoríme o týchto dialogoch pre ľudské práva, sú tu viaceré formy a pokiaľ ide o Ugandu, tak tam je ten dialog, pokiaľ ide o článok 8 z Kotonu, tak tam vlastne zdôrazňujeme stále prípady po, oklešťovania priestoru občianských spoločností. A vlastne, aj keď tu boli takéto projekty príjmania zákonov, ktoré napríklad oklešťovali zákony a právomci LGBT, tak náš šéf vlastne skutočne urobil e, veľký dôraz na to, aby sa takéto zákony nepríjmali. Ja viem, že sa to nevníma v takomto kontexte, ale toto sú všetko formy, ktoré my sa snažíme robiť či už na verejnej rovine alebo nejakým diskrétnym spôsobom, aby sme ochránili práva týchto menšín. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Už ste pripravení? Dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Možno na úvod by som sa chcel poďakovať obom spolupredsedom za možnosť objasniť situáciu dnes, ako teda my konáme na to, aby sme podporovali občianskú spoločnosť, možno budem hovoriť o európskom nástroji na presadzovanie ľudských práv a demokracie. Myslím, že sú tu viaceré záležitosti, ktoré však treba spomenúť predtým, než budem hovoriť o ďalších detailoch. Na to, aby som zareagoval na to, čo povedal pán Deva, myslím si, že treba povedať dve veci. Po prvé, hodnoty európske nie sú iba európskymi, ale sú univerzálnymi. A na to poukázali naši hostia. A nejde tu o to, že chceme obhajovať nejaký model, ktorý by bol našim modelom. Ide tu o podporu a ochranu hodnot, ktoré sú v podstate podporované zo strany všetkých signatárskych krajín na úrovni OSN. Celý ten proces a celý ten rámec v rámci OSN prostredníctvom periodických revízií, to sú všetko nástroje, ktoré nám umožňujú po- urobiť nejaký pokrok smerom dopredu. A druhá vec, súhlasím s tým, že nie sme to teda my, ktorí prinašajú nejakú zmenu, to znamená Európska komisia, parlament alebo Európska únia. Tá zmena vlastne vzýšla zo strany ľudí, zo strany občanov v týchto krajinách. Takže tá situácia, ktorú tu vlastne títo kolegovia spomenuli, je veľmi jasná v tom duchu, že to, čo sa tu vlastne popísalo, to, čo tu popísali experti, to sú ťažkosti, ktoré majú na to, aby realizovali svoju prácu, realizovali svoje aktivity v každodennej práci. Takže bolo to celkom jasne popísané v rámci legislatívy a vrátim sa k tomu na, teda na základe toho, čo sa nám podarilo e, získať ohľadne informácií. Je tu viac ako 100 zákonov, ktoré od roku 2010 boli prijaté a sú reštriktívne vo viacerých krajinách, takže nie je tu iba o nejaký izolovaný fenomén niektorých autokratických krajín, kde sa snažia riešiť nejaký konkrétny politický problém, ktorý súvisí s voľbami alebo politickou situáciou, ktorá sa týka konkrétnej doby, konkrétneho priestoru. Je to skôr taká tendencia, keď hovorím o autokratoch, tak napríklad Izrael je skutočne taký frapantný. V Izraeli máme demokraciu, to znamená, a to nechceme hovoriť o niektorých krajinách vlastných, ako to bolo spomenuté, to znamená, nie je to fenomén niektorých osôb, ktoré by sa snažili zostať pri moci. Myslím, že treba vnímať tieto záležitosti v tomto kontexte. Tento nástroj môže byť účinný, pretože má charakteristiky, ktoré mu umožňujú konať, konať bez pochyby vzhľadom na tú situáciu, ktorá tu je. Ako iste viete, ide o nástroj, ktorý vlastne funguje bez spolupráce vlády, vlastne funguje ako také. My nemáme nejakú autorizáciu, ani nemusíme žiadať autorizáciu, povolenie zo strany vlád na to, aby financovali naše operácie. Čo je problémom a preto vlastne vidíme, že takéto zákony objavujú v Rusku, vyzerali, pokiaľ ide o financovanie e, externé a pokiaľ ide o, o e, pokiaľ ide o charakter dôvernosti týchto informácií, s ktorými my spolupracujeme v tejto otázke, spolupracujeme aj s parlamentom, súhlasíme s tým, čo sa uvádza aj tu. Avšak máme túto možnosť takto dôverne postupovať. Potom tu máme ešte nástroj, ktorý je flexibilný, ktorý sa snaží prispôsobiť sa jednotlivým situáciám v jednotlivých krajinách a vlastne využívame možnosti, ktoré máme a k tomu sa ešte dostanem. Dve veci, ktoré vlastne treba spomenúť, represálie voči konkrétnym osobám, voči tým aktivistom, tí, ktorí sa dostanú do väzenia, dokonca niektorých aj zabijú. A my môžeme vlastne takýmto spôsobom im zabezpečiť bezprostrednú podporu. My to nazývame small grounds, to sú tak nejaké malé finančné prostriedky, ktoré umožnia e, vymaniť sa z nejakej ťažkej situácie, to znamená vymaniť sa z nejakej krajiny alebo zabezpečiť im nejakú právnu alebo dokonca aj fyzickú ochranu, pretože niekedy sú pred súdmi a nemajú možnosť dostať sa k advokátovi. Elizabeta povedala veľmi presne, v roku 2015 sme distribuovali viac než zhruba 90 takýchto podpor finančných, tu sa týkali viacerých aktivistov, je to zhruba 700 tisíc eur a to sa týka iba jedného roka. Nehovorím, že to je rekordný rok, ale predsa len treba povedať, že to bol dobrý rok. Potom sú tu ešte aj organizácie a na to vlastne poukázali naši hostia. aj tu viacero zákonov, ktoré sa snažia takýmto spisom oklieštiť tie aktivity týchto organizácií. To znamená, majú tu právne osoby, právnické osoby. Nemusím sa teraz k tomu vyjadrovať, pretože ja viem, že vy súhlasíte Vidíme, ako legislátor jednotlivých krajín týmto spôsobom vymýšľajú systémy, ktoré umožňujú kontrolovať tieto ich aktivity. Čo môžeme robiť v tejto eh, zložitej situácii? Najskôr by sme mali dávať nejaké eh, návrhy. My máme pravidla, pokiaľ ide o peniaze. My, máme, my sme sa pokúsili využiť do maxima e, túto situáciu a snažili sme sa stanoviť e, kritéria tak, aby sme mohli vlastne aplikovať tieto prostriedky na zaregistrované aj neregistrované organizácie, tak aby mali prístup k fondom. Takže to by bolo vlastne aj akýmsi signálom uznania, ale zároveň potrebujeme mať aj istú právnu istotu, v tejto oblasti. A teraz, o čo sa my pokúšame, je spolupracovať aj s nezaregistrovanými organizáciami, alebo s individuami, alebo s organizáciami, ktoré sa zaregistrujú v susedných štátoch. Napríklad vy žijete vo Francúzsku, zaregistrujete sa v Belgicku a vy pracujete z Belgicka, aby ste nemali vo Francúzsku problémy. To je ten prvý prvok, No, cez ktorý sa pokúsime trošku otvoriť e, tu, tento kanál. Po druhé, vytvorili sme konzorcium, tento globálny mechanizmus ochrany ochrancov, ktorý riadi, ja neviem, či je to 10 alebo 11 e, mimovládnych organizácií, e, ktorých sa to týka a snažia sa vlastne podporovať s krátkom Eh, časovom horizonte, ale z dlhodobého hľadiska všetkých eh, ochrancov ľudských práv, chrániť ich, relokalizovať a tak ďalej, alebo ich podporiť v, pri ich obrane. Ďalší nástroj, ktorý, ak nám to parlament umožní urobiť, to je eh, vlastne tzv. krízový e, fond, e, to sú asi 3 milióny za rok a to nám umožní pripravovať projekty v tých krajinách, kde je zložitá alebo veľmi zložitá situácia. To je, teda, ide tu o krajiny, ktoré nie sú priamo krízou postihnutí, ale nie sú nutne prítomní ani v delegácii a pre tieto e, krajiny sa pokúsime e, pripraviť e, také nejaké priateľné projekty. Nebudem vás tu vyčerpávať dlhým zoznamom krajín, ale vy určite máte predstavu, o ktoré krajiny ide. Rovnako podporujeme špeciálnych spravodajcov OSN pri ich práci, najmä pokiaľ ide o, o spravodajcov pre ľudské práva, slobodu vyjadrovania a slobodu zhromažďovania sa. To sú malé veci, ale umožňuje nám to a týmto spravodajcom tiež, ktorí sú veľmi dôležití, aby vykonávali svoju prácu, aby sa mohli vyjadrovať a aby mohli vo svojej práci pokračovať. A máme tiež projekt, ktorý e, vlastne má tú miestnu dimenziu. Snažíme sa posilniť schopnosť národných e, organizácií pre ľudské alebo inštitútov pre ľudské práva na národnej úrovni v rozličných krajinách. E, my sme v kontakte so sekretariatom, ktorý sídli v Kodani a on potom Vlastne, ak dá súhlas, tak pracujeme lokálne. Ak sa tieto inštitúcie rozvíjajú, tak vlády a štátne úrady sú potom pozornejšie a pozornejšie sledujú, čo sa deje. A je ich možno dve alebo tri takéto organizácie, ktoré sú schopné takto pracovať. Eš, budem končiť, ale ešte možno jedno alebo dve veci. A síce e, dimenzia ľudských práv nie je len nejakým projektom alebo aktivitou, ktorú chcem brániť tematickými nástrojmi. To je doplnkový nástroj, ale členské štáty a komisia prijali e, nástroj, právny nástroj e, pred dvoma rokmi a toto je tiež spôsob e, asociovať alebo spájať úzkým, do úzkej spolupráce a po druhé zabezpečiť, aby ľudské práva osôb alebo teda tých druhá holders, aby boli skutočne chránené. Tu by som skončil. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Boli ste veľmi vyčerpávajúci vo vašej odpovedi. A teraz dám slovo našim kolegom. V prvom rade pán Panceri, nech sa páči. Grazie. Ďakujem, pani predsednička. Nevypočul som si úplne všetko, ale veľkú časť áno. Ja si myslím, že si musíme hlavne ujasniť eh, to, čo povedala komisia. Povedať občianskej spoločnosti, vy sami sa musíte eh, oslab- eh, oslobodiť, to sa mi zdá byť veľkou hlúposťou. Naozaj hlúposťou. Hlavne z skutočnosti, kedy Čelíme despotickým vládam, diktatúram. Odpoveď, ktorú by mala poskytnúť Európska únia, je plná, bezpodmienečná podpora občianskej spoločnosti. A nečakať iba, aby občianská spoločnosť sa sama oslobodila z týchto podmienok. Samozrejme, keď je utlačaná, je, má ešte nejaký ten problém naviac objektívne. Myslím si, že trošku musíme konečne E, e, sa do, vymaniť z podmienok, ktoré tu e, nechceme vidieť a trošku musíme zmeniť prístup obzvlášť pokryť o tie veľké otázky týkajúce sa úlohy občianskej spoločnosti v e, takýchto situáciách. Nechcem, aby to bolo také generické Európska únia e, sa teraz chystá uzavrieť e, e, obchodné dohody s Afrikou a nie len s Afrikou. Ak sa pozrieme na kapitolu týkajúcu sa občianskej spoločnosti, v zásade sa tam nepredpokladá zainteresovanie občianskej spoločnosti, odvolávame sa tu na všeobecné princípy, nie sú tam žiadne ustanovenia, aby sa aktivovala účasť občianskej spoločnosti. Nuž, e, toto musíme správne pochopiť. Takže keď sa hovorí o zmene prístupu, musíme z tohto nadmerného realizmu konečne e, sa vymaniť ten príliš prenikol do, kro, do e, krokov Európskej komisie. Áno, hovorí sa o právach, o občianskej spoločnosti, ale e, vždy je to len e, akoby tak zvykom, je to také generické a nič tu nie je presné a konkrétne a e, tzv. Pod, podmie, e, podmienenosť e, tu vôbec nič neznamená. Jednoducho ide iba o podpis e, týchto zmluv a e, tá ešte potom zhoršuje e, situáciu občianskej spoločnosti. Občianská spoločnosť, napríklad pokiaľ ide o túto dohodu s Afrikou, od odbory a občianská spoločnosť hovoria, že sa nemá táto dohoda podpísať, lebo to povedie k nedosiahnutiu rozvojových cieľov afrických krajín. Takže keďže sme po podvýbore pre ľudské práva a e, e, aj teda ide o spoločné zasadnutie s výborom pre rozvoj, treba, aby e, sme si rozumeli v tomto, je treba aspoň stanoviť určité minimálne koherentné línie, pretože inak riskujeme že e, nevídeme, e, nedostaneme sa e, za hranice nejakého všeobecného vyhlásenia. Vôbec nič sa neudeje pre aktívnu podporu občianskej spoločnosti a ich podporu pre rozvoja. Budeme tu mať len parlamentné uznesenia, že problém existuje, ale nič sa nezmení v praxi, takže rizikom tu je, že oni nám popíšu, aká je situácia, no a my e, iba pritakáme, takže treba naozaj zmeniť prístup v budúcnosti. Veľmi pekne ďakujem, pán Panceri, pán Gšip. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Dámy a páni, e, v istej chvíli nás Najviac e, prekvapila právna situácia, ktorá sa vytvorila v Rusku, o čom sme hovorili. E, inštitúcia, ktorá je medzinárodnou agentúrou a hovorilo sa o tom, že všetky mimovládne organizácie, ktoré chceli mať nejaký typ finančnej podpory, aby mohli sa venovať svojim aktivitám, tak museli zmeniť svoj názov a to je veľmi jasný príklad toho, o čom tu hovoríme v tomto priestore. E, pokiaľ ide o názov tejto agentúry, pretože si musíme uvedomiť, že je to príklad, ktorý najlepšie ilustruje situáciu e, v tejto krajine. O tom existujú tu nové právne riešenia, podobného typu a nielen v tejto krajine, ale aj v iných krajinách, o ktorých sme tu už hovorili a mimovládne organizácie mm, sa tiež teda pokúšajú disciplinovať, prepáčte za výraz, tie organizácie, ktoré majú právo bojovať za slobodu v týchto priestoroch. A to môžu mať napríklad podporu z nejakých verejných médií a my sme videli, ako sa hovorí o právach, o slobode, o norme a o demokracii. A my vidíme, že to sa opakuje a je to veľmi dôležité. A ešte niečo. Veľmi často vidíme, ako sa možnosti Európskej únie e, obmedzujú, pokiaľ ide o ľudské práva, lebo pre nás sú ľudské práva zásadným a základným prvkom našej zahraničnej politiky. Ale ja chcem ešte hovoriť o obchodných dohodách a o slobode občanov, pretože ja si myslím, a povedal to aj pán Pancéry, ja si myslím, že my tu máme tento katalóg dohôd, ktorý, ktoré boli veľmi často vhodné z hľadiska e, e, zmien, ktoré boli prijaté, aby občanská E, spoločnosť mohla fungovať, ale niekedy sme videli, že sa s tým, že to zastavili z rozličných dôvodov. Ale naši spolupracovníci nechceli mať tieto zmluvy a nazdávajú sa, že to sú povinnosti, ktoré nie sú pre nich vhodné. Ale ja si myslím, že musíme robiť všetko preto, aby vzťahy Európskej únie mali aj tento prvok dialog o ľudských právach a to, čo všetko tento názov obsahuje. Vieme, že to sa môže líšiť v jednej krajine od druhej, pretože ten dialog je otvorený a môže teda byť variabilný v závislosti od krajiny, o ktorú ide, lebo vieme, že rôzne krajiny majú rozličné záujmy a samozrejme treba tam zohľadniť aj strategické záujmy, to treba sa na to pozrieť ale pokiaľ ide o tieto komerčné obchodné dohody, tak to všetci poznáme, aká je tam situácia. Je to taký veľký problém. Pozrieť sa, ako v tomto prostredí môžeme hľadať riešenie, ale ja mám pocit, že iné riešenie neexistuje, že neexistuje iná cesta. Ja som presvedčený, že to, čo sme nazvali arabskou jarou, že tam ma všetko ako si zastalo Mm, že tam vznikli isté brzdy. V istom období sme videli, že e, tam bola veľká rivalita a, teraz, a podpora a teraz vidíme, že situácia sa zmenila. A myslím si, že toto všetko e, zodpoveda tomu, že neexistuje do istej miery žiadna revízia politiky Európskej únie v oblasti ľudských práv a potom tu máme to, čo nazývame networking, to znamená tá sieť, ktorú môžeme mať, napríklad sa priatelia Sacharovovej ceny. Takže objavujú sa tu nové inštitúcie, napríklad Európsky organizácia pre podporu demokracie a tak ďalej. A myslím si, že my musíme e, toto podporovať na tých miestach, kde môže existovať podpora, prijímať rýchle, flexibilné riešenia, a kde je potreba e, zasahovať už zajtra o dva týždne, o dva dni, ale nie o rok, o dva, o tri roky. Tam si myslím, že tie, toto je veľmi dobrý nástroj a môže priniesť výsledky. Samozrejme, že e, musí existovať aj e, rovnováha medzi množstvom pomoci, ktorú tento European Environment for Democracy môže poskytovať. A myslím si, že v tomto zmysle som už s veľkým záujmom počúval to, čo ste všetci hovorili. Ja tiež nemôžem za seba e, dávať žiadne dobré rady, pretože ja som si, dámy a páni, veľmi dobre vedomý toho, že činnosť v tejto oblasti, v ktorej vy pracujete, je veľmi ťažká, vyžaduje si veľkú opatrnosť a veľmi často aj také akcie, ktoré nie sú normalizované a niekedy tieto nenormalizované aktivity e, sú tou najlepšou odpoveďou e, a najlepšou akciou na to, aby ste získali solidaritu zo strany e, občianskej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Post. Tak, fru ordförande. Eh, jag kortet för att jag vill... Ďakujem. Ja som požiadala o slovo, pretože chcem reagovať a okomentovať to, čo tu čo povedal pán Deva našim hostom. Poprvé chcem vám poďakovať za vašu prítomnosť, za vašu úlohu aktivistov. Vy tu prichádzate ilustrovať nás, nám a poinformovať nás o situácii vo vašich krajinách a o vašej činnosti a vlastne vy tu dávate svedectvá a my sa pýtame, ako môžeme my ako poslanci konať a čo môžeme urobiť, aby sme vám pomohli. A v tejto istej kapitole ja si myslím, že treba posilniť občianskú spoločnosť samozrejme a súčasne treba pochopiť, že táto kritika bola e, nepekná. Ja som bola, ja osobne e, militantkou za ľudské práva, aktivistkou ľudských práv a treba vydržať, ale je ťažké bojovať za to, čo je správne, ale treba myslieť na demokratické jadro organizácií. My nepotrebujeme kritiku, aby ste nám prišli, aby ste nás informovali o situácii vo vašej krajine. My poslanci máme jasnú úlohu, my ako politici musíme vedieť, že kam patríme a kto je našim partnerom. Tu nie je teraz e, vhodná pôda na to, aby sme kritizovali organizácie pre ľudské práva. Teraz dávam slovo pánovi Devovi. A posledná vec, ktorá by mňa zaujímala, je mať rozprávu medzi nami. Máme tu mnohých expertov, ktorí budú odpovedať, ale dávam slovo vám, pán Deva. Uh, I'm grateful to my colleague for uh, reacting. Ďakujem kolegom, ktorí zareagovali. Ja som ale nechcel kritizovať. Ja e, som len chcel vyzvať našich expertov, aby nám pomohli zájsť e, nad e, rámec negatívneho a pracovať na nejakých pozitívnych programoch. A to som sa snažil povedať. Pozrieme sa na tie veľké veci, čo sa dejú vo svete. Gandhi sa oslobodil od Britov zvnútra, a dal moc svojim vlastným ľuďom. Pozrieme sa na to, čo dokázal Nelson Mandela Sovietská, e, Sovietský zväz e, skolaboval. Lech Valesa. Ostatní sú takýmito prípad, e, príkladmi. Bez našej pomoci títo ľudia oslobodili svoje spoločnosti, ako Lech Valesa v Polsku, Martin Luther King. Tiež nezapísal od medzinárodných mimovládnych organizácií. Takže pozrite sa na takéto príklady. E, všetko toto, čo sa udialo, to bolo vďaka tomu, že vlastne ľudia prevzali e, e, moc, hostili sa tieto svoje úlohy. Mimovládne organizácie hovoria, aká je reakcia na ne, je znemožnená práca, musia sa registrovať, sú kontrolované. Prečo? Pretože niečo správne nefunguje Takže e, ja sa len zaoberám e, konštruktívnymi nápadmi, ako e, vytvoriť lepší priestor pre prácu vás a vašich ľudí. Vy ste sem prišli a stiažujete sa, hovoríte, že niečo nefunguje, takže keď to nefunguje, tak musíme pochopiť, prečo a čo fungovať bude. Toto musíme sa snažiť zistiť. Dobre, takže okrem toho dopadu Mandeju na e, občianskú spoločnosť by sme možno mohli pracovať, aby napríklad izraelská vláda brala do úvahy a vzala do úvahy to, že prijíma dosť negatívne zákony vo vzťahu k slobode vyjadrovania, tak ako čínska vláda alebo všetky tie vlády, ktoré sú partnermi Európskej únie. E, občianská spoločnosť má svoju úlohu a my, čo robíme v politike, tak my máme zase inú úlohu a pravdepodobne čas našej práce by bol dialóg s vládami. Mali by sme im indikovať, naznačovať, že možno toto nie je práve tá cesta, ktorá nás zaujíma a Možno, že pán Panceri, vy by ste sa mohli k týmto vzťahom vyjadriť, lebo vieme, že máme privilegované vzťahy s mnohými vládami, ktoré e, stoja ťažkou čižmou na e, občianskej spoločnosti a jej slobode. Pani Auken. Thank you very much. And, uh... Ďakujem veľmi pekne. Len taká stručná reakcia k tomu, čo povedal pán DV. Myslím, že by sme mali aspoň zabezpečiť, že naši spoluhráči e, sa e, správajú slušne, to znamená členské štát, členské štáty, ale napríklad aj náš tradičný priateľ Izrael. Pretože ak sa akceptuje, že máme dvojité štandardy, a keď si porovnám, čo povedala Európska únia, napríklad USA, a e, na túto tému, a čo povedal pán Kim Moon, tak to je naozaj zahambojúce, je to slabé, bojíme sa, máme pocit, že to je pre nás nebezpečné kritizovať to, čo sa deje eh, v Izraeli, v jednej zo spriateľených krajín. Pre nás to nie je nebezpečné a minimálne by sme mohli zabezpečiť, aby kritika bola taká, že Izrael bude mať pocit, že by ju mal rešpek- rešpektovať E, v minulosti by boli stiahli takýto zákon, ale teraz jednoducho e, sa o to vôbec nestarajú, lebo vedia, že sa nič nestane, môžu robiť, čo chcú a nič sa nestane, nebudú tu mať žiadne dôsledky. A presne toto sa teraz deje, takže Prepačte, nemohla som si vypočuť e, ten príspevok osobne. Ale je to naozaj trapné, že milióny e, dolárov e, e, súkromných financií podporujú tieto nelegálne plány osídlovania. Tým sa tu nezaoberáme. Keby toto financovanie bolo transparentné, všetci by videli, ako to s ním vyzerá. No, pani predsednička, myslím, že by sme aspoň my v našom výbore mali niečo podniknúť. Ja by som nedávala e, to za vínu vám, ale prečo sociálni demokrati e, sa postavili proti uzneseniu, keď sme o tom diskutovali minulý týždeň? Nehovorím, že vina tu nie sú len sociálni demokrati, ale je to podľa mňa naozaj e, e, trapné, že toto práve urobili sociálni demokrati. E, a chcem tiež zdôrazniť, že ak e, tu nebudeme mať e, spoločnosť, občianskú spoločnosť, ako ste spomenuli, potrebujeme partnerov, Izrael, e, Palestína musia pochopiť, že majú bojovať zamier za riešenie konfliktu, že musia spolu nažívať miery. Ak to nepochopia, tak stratíme, prehráme túto hru a Ehm, stratíme niektorých z tých partnerov, ktorých ešte stále máme v Izraeli ehm, na scéne mimovládnych organizácií a v občianskej spoločnosti. Takže dovolte mi, aby som pripomenul, aká e, e, slabá EÚ je e, v porovnaní teraz s ostatnými hráčmi. Tým teraz nedávam to závinu vám mm, Iní jasne kritizujú e, práve tento zákon v Izraeli o mimovládnych organizáciách. Demokracia nie je len e, e, česť, ale aj povinnosť. Treba, je to aj bremeno, treba teda to na seba e, vziať ako kompletný balíček. Je to, sú tým, s tým spojené aj povinnosti a my by sme mali byť skutočným priateľom, ktorý bude trvať na tom, aby e, náš partner ktoré, e, určité veci rešpektoval. Ja si myslím, že teda nie je férové. Eh, ja si myslím, že oni naozaj preberajú svoju eh, časť zodpovednosti na seba. Nechcela by som byť eh, v ich situácii. Teraz máme 10 minút na to, aby sme si vypočuli vašu eventuálnu odpoveď alebo komentár E, k tomu, čo tu predniesli kolegovia. Nech sa páči. Um, Ďakujem, chcel by som spomenúť e, pár vecí. Súhlasím s pánom Devom, že zmena musí prísť zvnútra krajina ako organizácia, ktorá pracuje s partnermi vo vnútri krajiny. To je presne to, e, v čom sa ich snažíme podporiť. Zákon o e, e, zahraničných mimovládnych organizáciách určite bude mať vplyv na Čínu. Čína je momentálne v situácii, kedy e, sa potrebujú tieto ich organizácie samé rozvíjať. Ale to, čo by EÚ mohla urobiť, myslím, že najdôležitejšie je trvať na myšlienke univerzálnych hodnôt a že to nie sú západné Eh, hodnoty, západná konštrukcia, eh, západný spôsob života, ktorý sa snažíme vnútiť ostatným krajinám. A pokiaľ ide o Čínu, myslím si, že je veľmi dôležité eh, uvedomiť si, že v OSN sú v Rade pre, vo výbore pre ľudské práva, takže nemôžu povedať, tváriť sa, že ľudské práva neexistujú to treba komentovať. Ja si myslím, že krajiny EÚ majú povinnosť e, vlastne sa e, ohrádzať proti snahe e, čínskej vlády podrývať ľudské práva. Treba im pripomnúť ich úlohu v štruktúrach OSN. A ako povedala moja kolegyňa tu, nemôžu brániť skupinám občianskej spoločnosti opúšťať krajinu, zúčastňovať sa e, v zasadnutí na medzinárodnej úrovni. A to je presne to, čo robia brávne v cestovaní. Pani Avramenko. Pár uh, slov ako reakcia k tomu, čo povedal pán Deva a tá, uh, reakcia, čo nasledovala. Zdieľam vaše sklamanie Tiež som dosť e, sklamaná Rusmi, ktorí podporujú režim. Doma tu spoločnosť, ktorá určitým spôsobom súhlasí s politickým vývojom v Rusku. A e, regiónoch práca v oblasti ľudských e, e, práv, musím povedať, že je o nie pozitívnych veciach, ale o negatívnych. A z určitého pohľadu hodnoty e, ľudských práv sú o negatívnych hodnotách. Je to o tom, čo naše vlády nemôžu robiť a nesmú robiť. A moje odporúčania, moje návrhy sú teda tiež negatívne pretože e, práca ohľadom ľudských práv ako v krajinách ako Rusko je ako plávanie proti prúdu. Stojí vás to veľa úsilia, len aby ste vôbec zostali na tom istom mieste. E, a, Takže e, nedôverovať vydieraniu ruskej propagande, zastrašovaniu, pozývať expertov, aby vysvetľovali, čo sa deje v skutočnosti, e, neobchodovať e, s korumpovanými e, ľuďmi a podobne. Veľmi dobré. Um, mm, Ešte niekto ďalší si želá vystúpiť? Speaker? Yes. Yes. Ďakujem. Ja si, myslím, že dnes sme sa tu stretli, aby sme e, si povedali, aká je váša úloha v parlamente a aká je vaša práca a my nemôžeme vnímať situáciu v jednotlivých krajinách izolovania, preto informácie, ktoré sme tu poskytli ja a my moji kolegovia, my sme sa teda snažili naviesť vás k tomu, ako Európska únia parlament môžu konať. Myslím si, že to odznelo do zaujímavých vecí. Možno, že by sme si mohli navzájom vymeniť nejaké názory a urobiť niečo konsolidovanejšie, možno vypracovať nejakú malú správu o tom, čo sme tu my povedali a použiť to v budúcich rozprávach. Existuje veľa technik, taktík, ktoré sa v teréne debatujú, aby sme videli, čo sa deje, ako, aké výsledky to prináša. A napriek toho tu máme isté protirečenie, ako hovoril pán Panceri. Aká je reakcia EÚ na tú, túto situáciu? Hovorilo sa tu o tom, čo sa uskutočnilo diplomaticky, politicky. A teraz sa vlastne istým spôsobom situácia občianskej spoločnosti podkopáva tam, kde jej pozícia nie je veľmi silná. A toto všetko má vedie k tomu, čo som povedala už predtým, ako môžeme pozerať interne na túto situáciu, ako môžeme hľadať skutočnú koherentnosť, pokiaľ ide o odpoveď do Európskeho parlamentu a komisie. Pán Panceri to povedal, ako to urobíme, ako urobíme to, aby sme mohli pokročiť dopredu E, toto sú tie najkritickejšie body a my musíme taký konkrétnejší rámec e, vymyslieť, aby ste ho mohli využiť nielen pri pomoci nám dohľade, ale aj z vnútorného hľadiska, aby ste sa pozreli, ako reagovať a čo ešte môžeme navyše urobiť. Ja si myslím, že toto je akýsi východiskový bod. My vieme, odkiaľ pochádzajú problémy, kde sú a potrebujeme o nich hovoriť, ale Okrem toho tu existuje potreba, aby tu bola silnejšia reakcia zo strany Európskej únie, vnútri aj navonok, aby tu bola silnejšia politická vôľa, aby sa splnili tieto záväzky v celom politickom rámci. Áno, ďakujem. Ja by som chcel niečo doložiť. Chcem povedať, že všetci moji kolegovia vyvíjajú svoju prácu v krajinách, kde to robia najlepšie, ako môžu. Napríklad v mojej krajine sa vedie dialóg s izraelskou vládou a s palestínčanmi, ktorí sú prítomní na našom území. Ale myslím si títo, že ja som to a že tu pred vami hovorím, tak vlastne my nemôžeme nechať ľudské práva ako tému čiste vnútornú, keď sa všetky ostatné aspekty spolupráce globalizujú, či už ide o politiku, výskum, bezpečnosť, to všetko sú čoraz viac medzinárodné témy a ľudské práva alebo oblasť ľudských práv, kde sa niekedy hovorí o spolupráci, tak musíme o tom hovoriť spoločne, aby sme garantovali, že dopad spolupráce v oblasti ľudských práv umožní, aby sa presadzovali práva ľudí aj krajín. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca, prerušila rečníka jedna minúta. Veľmi pekne ďakujem. Z našej strany je jasné, že všetky tu prítomné mimovládne organizácie sú v teréne veľmi aktívne, vrátane tých organizácií, ktoré sa tu dnes vyjadriť nemohli. Ak e, môže prísť zmena zvnútra, tak e, prichádza aj vďaka podpore medzinárodného spoločenstva. E, stačí, aby sme si zobrali Južnú Afriku, tam ten systém medzinárodných sankcií podporil oslobodenie obyvateľstva spod jarma, ale, ale to je veľmi dôležité, pretože my tu teraz diskutujeme o situácii, pre ktorú E, niekde boli žiadané identické riešenia, nedosiahli sa. Je jasné, že my tu nehovoríme o hodnotách. Európska únia sa nemôže považovať za akého patern, e, paternalistu, ale Európska únia má svoje medzinárodné povinnosti a v rámci týchto medzinárodných povinností sú povinnosti, ktoré sa aplikujú aj na Európsku úniu. Napríklad obchodné zmluvy sú veľmi e, pertinentnou témou. A Napríklad e, e, GPS, GSP+, plus, e, sem nepatrí, lebo žiadna z týchto krajín, ktoré sú tu prítomné, tam nepatria. Ale napríklad sú krajiny ako Kambodža, kde tieto všeobecné preferencie mali vplyv. Pokiaľ ide o Izrael, tak je jasné, že sa formujú mnohé žiadosti voči Európskej únie, únii, napríklad vrátanie aj zákazu importu s Čínou rokujeme o investičnej dohode a e, podľa toho, čo som počula, Európska e, komisia nie je schopná povedať, či sú tam aj klauzuly týkajúce sa ľudských práv. A tam budú obyvateľia, ktorí budú postihnutí tými európskymi investíciami. Takže áno, európska spoločnosť, e, občianská spoločnosť musí byť aktívna, ale Európska únia má svoju zodpovednosť. Všetko nemôže prísť z terénu a najmä nie v situácii, keď rastie represia. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, to je veľmi dobré. Musíme jednoducho sa zaangažovať, aby sa nám niečo podarilo. Pred desiatimi rokmi, keď som tu v parlamente, sa venoval otázke zodpovednosti chrániť a OSN vlastne roku 2005 z toho robilo veľkú vec a definícia zodpovednosti chrániť bola v tom, že sme sa nezasahovali do iných krajín, ale že sme pomáhali lokálnym úradom, ktokoľvek už bol pri moci, aby sa chránili ich vlastní ľudia, pretože jednoducho oni neboli schopní to urobiť sami. Takže takýmto spôsobom vlastne pomáhali slabému režimu chrániť svojich vlastných ľudí a posilnili sa Posilnila sa tým ich vlastná zvrchovanosť a umožnilo sa im vlastne plnenie dohôd v rámci dohody Mon- z Montevidea ohľadne toho, že čo si predstavujeme pod definíciou nezávislého štátu. Čo sa vlastne s tým stalo 10 rokov neskôr? Úplne to zmizlo. Kde to je? Kto o tom hovorí? Takže toto sú naše problémy, naše chyby, že sme vlastne to nastolili, e, po celom svete sme to spomínali a potom sme na to zavodli. Alebo dovolte mi preskočiť. Pardon, alebo sme to jednoducho opomenuli v tých prípadoch, kde to je jednoducho ťažké. Takže musíte si uvedomiť, že čo treba robiť priamo v teréne, ale zdá sa, že my sme sa vzdali. Máme konkrétne záväzky, to je naša povinnosť. A som trochu zahambený. Hambím sa za to. Potrebujem pomoc. Áno, musíme sa jednoducho vrátiť znovu k týmto princípom. To od vás očakávam. Ale aj, aj od komisie, ktorá takisto zabudla na zodpovednosť chrániť. Pán Deva je vlastne takým provokatérom, ale on veľmi dobre vie, čo hovorí. My sme teraz uzavreli, ale máme tu zástupkyňu veľvyslanectva z Izraelu. Vy viete, že vždy na takéto vypočutia pozývame aj zástupcov diplomatického zastu- diplomatických zastúpení krajín, ktoré tu vystupujú, takže dáme im dve, dvojminútový rečnícky čas. Ak si želáte, nech sa páči, môžete vystúpiť. Ďakujem pekne, dámy a páni. Zdá sa, že tento parlament sa venuje otázkam Izraelu viac ako ostatnému, ostatnému zvyšku sveta. Je ľahšie upriamiť pozornosť na krajiny, ktoré rovnako reagujú, tak ako Izrael. Blízky východ bol postihnutý ISISom, Al-Qaidou a ostatnými teroristickými organizáciami a režimy krajín Líbie, Sýrie sa momentálne rozpadávajú. A teraz neštátni aktéry začali byť jednoducho dôveryhodnými aktérmi a predsa len parlament stále postupuje, ako keby to bol posledné riešenie pre naše situácie Sýria, Jemen, Libanon, Irak. To sú situácie, ktoré nie sú až také veľmi vážne, ako keby sme sa ich už vzdali. Podarilo sa nám zmeniť tvár sveta v týchto krajinách. Európsky parlament je vynikajúcou inštitúciou. Je konštruktívny, pokiaľ ide o podporu, ktorá môže navodiť nejakú zmenu a nemali by sme sa jednoducho vmiešavať do politiky iných krajín. Ďakujem. Nech sa páči, máte minútu. Mm, prosím vás, jednu minútu rešpektujte ju. A Skutočne toto je parlament, prosím vás, ktorý e, rieši a ktorý hovorí o situácii v rozličných krajinách v oblasti medzinárodných vzťahov, zahraničných vzťahov, ľudských práv, rozvoja. A tento parlament je pluralitným parlamentom, rozhoduje, e, toleru, sú tu mnohé ideológie, národnosti, e, mnoho, na, mnoho veľmi roz, rozličná sensibilita. My tu debatujeme e, so všetkými krajinami o všetkom, ak dovolíte. Veľmi ľutujem, že máte takýto postoj. Že máte takýto postoj, vy sa nemáte brániť v Európskom parlamente. Parlam, Európsky parlament je loajálnym parlamentom a legálnym parlamentom. A samozrejme Európsky parlament Parlament môže, môže kritizovať nejakú vládu, keď to uzná za vhodné. Ale tento defenzívny postoj, až nepriateľský postoj voči parlamentu vás môžem ubezpečiť, že ide proti záujmom vašej vlastnej krajine. Tu absolútne rešpektujeme vašu vládu, ale môžeme kritizovať niektoré opatrenia, ktoré vaša vláda prijala, ako to urobil napríklad náš zástupca v dnešnej konverzácii. A nie je tam nič, čo by sa mu vyčítalo. Treba, e, aby, aby sa dodržiavali ľudské práva, k čomu sa Izrael zaviazal pred medzinárodným spoločenstvom. Dobre, uzavreli sme e, toto zasadnutie a teraz sa budeme zaoberať hlbšie Kambodžou. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem.